Otwieram posiedzenie po wczorajszej przerwie. Otváram dnešné plenárne zasadnutie po včerajšej prestávke. Nasledujúcim bodom programu je predloženie návrhu súhrunného rozpočtu radov na rozpočtový rok 2010. Vítať na našej sáli występującego v imieniu Rady. Je pre mňa veľkou radosťou, že